parlamentnej imunity podľa príslušného ustanovenia nášho rokovacieho poriadku. Postupujeme tiež právnemu výboru z politických skupín a e, z nezačlenených máme návrh na vymenovanie pre, do výborov a delegácií zoznam. Týchto vymenovaní bude v protokole a ak do schválenia tohto protokolu nebudú žiadne námietky, tak budeme považovať tieto vymenovania za platné. Pani Angelika Vertman mi oznámila, že vstúpila do Aliancie demokratov a liberálov pre Európu. Výbor pre medzinárodný obchod ospravil text